Chcel by som vás informovať, dámy a páni, že tu je takisto žiadosť, pokiaľ ide o vyloženie e, písomného vyjadrenia na interpretáciu písomného vyjadrenia, ale podľa nášho poriadku to jednoducho nepripustné. Výbory podľa článku 31 odseku 4 e, sa vyjadrili k patričným dokumentom a v rámci 24 hodín sa toto nenapadne, tak tieto návrhy budú, bude sa o nich hlasovať. Tieto texty nájdete na stránke plenárneho zoznamu. Tieto uh, texty budú zverejnené. A v stredu podpíšeme 7 právnych návrhov, ktoré boli